pracujeme. Ďakujem, pán spravodajca. Končím týmto rozpravu. Hlasovanie sa uskutoční zajtra o 12.30. Podľa programu nasleduje spoločná rozprava na tému zosúladenie s Lisabonskou zmluvou. Spravodajcom je pán Paolo de Castro, ktorému dávam slovo na 5 minút. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár, kolegovia. Lisabonská e, zmluva odstráni e, postup komitológie, bude to nahradené e, dvojkoľajovou štruktúrou delegovanými aktami, kde je aj veto parlamentu a vykonávacími, kde je vlastne rola parlamentu vylúčená. Preto je potrebné aplikovať platné zákony. Začali sme tromi najdôležitejšími nariadeniami, e, ktorým sa budem venovať spoločne a ktoré sú základom SPP priame platby, e, vidiecky rozvoj a e, SOT. Návrhy komisie sa nám zdajú byť vyvážené. Zmeny výboru Agri, tých bolo len niekoľko, najmä pri priamých platbách. Delegované právne akty majú byť aplikované, keď sa bude meniť základné nariadenie a poľnohospodári obdržia nejaké práva, alebo ak je treba očakávať pre poľnohospodárov negatívne dopady. Okrem toho sme povedali, že v súlade so zmluvou o financovaní SPP je tomu tak, že financovanie sa nedá aplikovať bez účasti Európskeho parlamentu. Ak článok 11 nezmení, vymeníme, na základe ktorého e, rada je činná na e, návrh komisie, došlo by k nekalému e, transponovaniu kompetencií rady. Čo sa týka vidieckého rozvoja, domnievame sa, že komisia urobila presné rozdelenie ustanovení, ktoré sa budú aplikovať navyše a budú presadené prostredníctvom delegovaných aktov technické e, prvky, e, ktoré e, sú na zvážení členských štátov. Tam teda budú vykonávacie akty. Pokiaľ ide o jednotné SOT, tam sme mali rôzne problémy, najmä v súvislosti s článkom 43. Na základe neho rada na návrh komisie príjme prípadne potrebné opatrenia na stanovenie cien obmedzen množstva subvencií. Ide o výnimku podľa odseku 2 tohto článku, na základe ktorej treba siahnuť v rámci SPP po riadnom postupe. Ide tu o výnimku. Článok 43 by mal byť vykladaný reštriktívnejšie, teda len ak ide o ustanovenia, ktoré nepatria medzi zásadné politické rozhodnutia, ktoré by sa mali príjmať v súlade s článkom 43 odsek 2 komisia eh, nie je postačujúco reštriktívna, pokiaľ ide ide o tento článok. Stanovenie subvencií, vývozných náhrad a minimálnych e, cien e, musí byť v rámci legislatívneho e, procesu, teda radou a parlamentom. Komisia má možnosť stanoviť príslušné sumy vykonávacími aktami. Ak E, teda tieto tri e, body boli e, akceptované výborom Agri. Pokúsili sme sa s komisiou a s radou sa dohodnúť v rámci prvého čítania. Ide o to, že reforma SPP má byť urobená rýchlo. Nechceli sme ju zaťažovať rokovaniami o inštitucionálnych bodoch. Boli sme pripravení rokovať a boli sme pripravení aj ustúpiť Ehm, napriek eh, snám poľského a dánskeho predsedníctva sa nám však nepodarilo dopracovať sa ku kompromisnému riešeniu. Nepodarilo sa teda nájsť kompromis, to znamená, že komisia musí eh, konať efektívne a rýchlo a parlament musí mať možnosť využiť svoje nové kompetencie. Videli sme, že rada veľmi otáľa a chce vypustiť delegované akty, aj keď sú eh, po legislatívnej stránke nevyhnutná. Chce ich nahradiť vykonávacími aktami, ktoré vylúčujú parlament. A to pre nás nie je akceptovateľné. To znamená, že eh, by sme museli upustiť od nových kompetencií, ktoré nám dáva Lisabonská zmluva. Boli by oklieštené eh, práva parlamentu. Ďalším prvkom bolo E, postavenie stanovisko komisie najprv e, sa priblížila k nášmu stanovisku, ale neskôr sa priklonila k rade, čiže nechala nás e, stať osamotených, najmä pokiaľ ide o interpretáciu zmluvy. A teraz sú pred nami komplikované rokovania reformy SPP plénum potvrdí to, čo sa dohodlo na výbore AGERI a síce e, chceme posilnenej pozícii rokovať o novej reforme SPP e, len ak bude možné e, realizovať kompetencie SPP, len vtedy sa nám podarí byť demokratickejšími a bližšími občanom. Ďakujem pekne, pán spravodajca. A teraz dávam slovo kolegovi Giovannimu na 4 minúty. Grazie, prezidente Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni. Po vstúpení do platnosti Lisabonskej zmluvy je potrebné prispôsobenie tzv. horizontálnych nariadení eh, novej úprave treba zohľadniť implementačné predpisy a tak ďalej. Po tom, čo sme veľmi pozorne skúmali návrh komisie na základe stanovených kritérií pre tieto dve kategórie, teda článok 290 a 291, vypracovali sme si tie oblasti, kde sú splnené podmienky pre delegované právne akty a potom sme preskúmali návrh z pohľadu podmienok pre implementačné predpisy, vykonávacie predpisy. Po výbore pre polnospodárstvo sme navrhli, aby tam bolo niekoľko prúkov pokiaľ ide o postupovanie právomoci, predlženie lehôd a mm, pokiaľ ide o modality delegovaných právnych aktov, tak ako to schválila konferencia predsedov v marci 2011 a potom je tam nariadenie 280 2011 parlamentu čo sa týka modalit pre členské štáty pri vykonávaní vykonávacích predpisov. Boli tam odlišné názory s radou, aj čo sa týka uplatnenia vykonávacích predpisov tam, kde by to bol ten najlogickejší nástroj, kde by sa to hodilo. A parlament nemôže sa vzdať primeranej kontroly pri takýchto citlivých témach, ako je transparentnosť, článok 40 alebo sankcie pre zvýhodnených. Tieto snahy o prispôsobenie treba priznať. Je to teda preverovanie nového nariadenia o e, koordinácie medzi radou a parlamentom. Musí to fungovať čo najefektívnejšie podľa systému právomoci, musia tu byť efektívne prostriedky pri realizácii polnospodárskej politiky. A čo sa týka tej e, väčšiny v rade, ktorá je potrebná na zablokovanie, tá je podobná ako pri delegovaných aktoch. Odpor rady proti tomu to vôbec nie je odôvodnenie, aké by to ostalo zachované. Bola by to zbytočná prekažka pri reforme SPP. Musím tiež povedať, že my sme navrhli niekoľko prvkov, ktoré podľa nás sú určitým zlepšením, ale podobne ako tie úpravy na národnej úrovni, ani tu sme nezískali súhlas komisie a rady a preto sa bude musieť o tom opäť rokovať v rámci horizontálnych ustanovení pre spoločnú polnospodárskú politiku a jej reformu. Nie je tu zhoda v tom, čo sa týka prispôsobenia horizontálnemu nariadeniu a preto sme v pléne museli naplánovať toto hlasovanie, ako povedal predseda de Castro, aby sme mali väčšiu právomoc, pokiaľ ide o rokovanie zmluvy, aby sme mali jasnú pozíciu parlamentu. Táto správa je dôležitým momentom pre parlament. Poprvýkrát e, aktívne je parlament zapojený do spolurozhodovacieho konania o definíciách pre spoločnú polnospodárskú politiku. Nie je to len nejaký prechodný proces. Ide naozaj o určité uvedomenie si zo strany kolegov, ako dôležité sú tieto nástroje SPP a ako fungovali doteraz. Takže treba e, naplánovať pre tú novú reformu, aby tam boli primerané nástroje, ktoré budú naozaj užitočné. A na záver ešte jedna pripomienka bol tu celý rád trialógov a videli sme, aké ťažké je dosiahnuť zhodu, čo sa týka toho prispôsobenia. Niečo sa aj strátilo, je tu riziko, že sa stratí čas pri tom schváľovacom procese SPP. A ako tretí vystupí pán Martin Hojsling, poprosím ho na 4 minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár, kolegyňa a kolegovia, podobne ako pri predchádzajúcich rečníkoch. Tieto témy mm, aj organické polnospodárstvo sa musí dostať do prvého čítania. Je to žiaľ tak, ale mali sme tri trialógy a v zásade sme sa nepohli. Hoci atmosféra bola príjemná, na mnohých veciach sme sa dohodli, ale na tých kľúčových nie. 1. Ehm, júna minulého roku sme vo výbore pre polnohospodárstvo s veľkou väčšinou schválili správu o prispôsobení a potom sme začali rokovania ešte počas polského predsedníctva a potom eh, počas dánskeho predsedníctva sme rokovali. V konečnom dôsledku v dvoch bodoch sme sa nepohli vpred a síce čo sa týka produktov a látok kritéria na niektoré produkty a látky. Mm, tam nebolo možné dosiahnuť zhodu. Potom e, sme sa spolahli nielen na náš názor, ale mm, hlasovalo o tom aj výbor, teda právny výbor a u niektorých článkov teda jasne ide o právne akty, ktoré spadajú pod delegované právne akty. Ide o článok 290, tam sa upravuje, že o čo ide a v zásade jednoznačne sú to delegované právne akty. Nejde teda o to, ako sa to upravuje, ale robí sa to záväzne pre celú EÚ. Je to jednotná záväznosť. Aj keď my ako parlament chápeme radu, že sa chce samozrejme na tom podielať a aj sme to zdôraznili v rokovaniach, že to chápeme, Mm, predložili sme kompromisné návrhy, ktoré idú správnym smerom. Povedali sme, že experti z národnej úrovni sa musia do toho zapojiť. Dali sme tam návrhy, že by sme tie látky prevzali medzi tie základné akty a považujeme to za pochopiteľné, že sa to dá, pretože v zásade boli len dve zmeny v priebehu 4 rokov, takže je to schodné riešenie. Čo sa týka celého toho konania, pripájam sa ku kritike pána De Castro. Komisia svoje stanovisko počas trialógu k, pra, k eh, delegovaným právnym aktom zmenila. Eh, nebolo nám to celkom jasné a spôsobilo to určité nezhody. No a potom nám vágne ponúkli, že No, možno by sme teda boli informovaní, pokiaľ ide o nejaké zmeny, čo samozrejme nemôže byť definitívne z nášho pohľadu. My máme právo na delegované právne akty a to e, potvrdíme týmto prvým čítaním a dúfame, že komisia potom predloží návrhy, ktoré budú schodné a s ktorými sa posunieme ďalej počas cyperského predsedníctva. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Hojsling týmto sa ukončilo kolo spravodajcov a ešte raz pán Kapola Santos, 4 minúty. prezident. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Správa, e, za ktorú som zodpovedný a o ktorej diskutujeme ohľadne kontroly členských e, štátov e, pri opatreniach e, e, e, R. Tam ide o prispôsobenie sa Lisabonským zmluvám o delegované akty a vykonávacie akty boli prijaté ustanovenia k 182 2002 ku kontrolám komisie. Konali sme po neformálnych rokovaniach medzi tromi inštitúciami a je potrebné, aby parlament svoje stanovisko potvrdil hlasovaním zajtra. Hlasovanie by eh, podľa možnosti malo byť konsenzuálne, to znamená, potvrdíme postavenie parlamentu ako spolulegislátora. Preto chceme komisiu a radu vyzvať, aby si presne eh, interpretovali Lisabonskú zmluvu. To by pomohlo našej ďalšej práci, najmä v rámci reformy SPP. Čas tlačí. Starý komitologický proces viac neexistuje. Teraz musí musíme jasne eh, deliť medzi vykonávacími aktami eh, a na strane druhej musíme dať eh, možnosť parlamentu, aby vetovalo iné druhy týchto právnych aktov. Preto potrebujeme komisiu, ktorú podporujeme podporujú výbory, pokiaľ ide o vykonávacie akty. Okrem toho treba si vypočuť názory e, odborníkov na tieto delegované akty. Je potrebné nájsť vyvážený prístup medzi základnými aktami, vykonávacími aktami a delegovanými aktami, ale je potrebné veľmi jasne určiť hranice medzi týmito ustanoveniami. A preto naďalej e, apelujem na to, aby e, bola veľmi striktne interpretovaná Lisabonská zmluva, pretože parlament ňou dostal nové kompetencie. Nechcem teraz tvrdiť, že parlament e, nastúpi na miesto komisie či členských štátov a bude robiť exekutívu, len chceme nové práva, k e, podobné starému komitologickému e, konaniu, aby sme e, mohli prijať našu rolu podľa Lisabonskej zmluvy. Ďakujem pekne a teraz dám slovo pánovi komisárovi Čolosovi. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Som veľmi rád, že mám znova príležitosť poďakovať sa Európskemu parlamentu a výboru Agri, ako aj všetkým spravodajcom za významnú prácu, ktorú odviedli už doteraz. Táto snaha nám pomohla posunúť sa vpred v problematike zosúladenia. Ako vieme, táto práca zosúladenia polnohospodárskej politiky s Lisabonskou zmluvou je otázkou veľmi technickou. E, to zaznelo už aj v tom, čo odprezentovali spravodajcovia. A zároveň je to komplexná otázka právnická, ale zároveň je to práca, ktorá je veľmi citlivá a veľmi dôležitá na tej politickej úrovni, predovšetkým pre Európsky parlament, ale pre všetky inštitúcie, ktoré sa zapájajú do rozhodujúceho procesu rozhodovania a procesu realizácie polnospodárskej politiky. Uvedomujem si, aký politický význam má táto diskusia pre Európsky parlament, diskusia o zosúladení s Lisabonskou zmluvou e, diskusia začala ešte počas maďarského predsedníctva a potom pokračovala takmer jeden celý rok v, sme boli blízko, už sme veľmi blízko e, rozhodnutia a potom sme sa dostali do závozu po poslednom trilógu počas polského predsedníctva v decembri. Dánske predsedníctvo sa potom následne rozhodlo e, dať štyri princípy nariadenia, zakomponovať ich do diskusie o reformy spoločnopohospodárskej politiky a pokračovať v rokovaniach o ďalších veciach zo súladenia samostatne. Poviem to jasne. Povedal som to už viackrát pred výborom Agri a poviem to ešte raz. Vždy som sa snažil nájsť také veci, ktoré by e, vyhovali Európskemu parlamentu a tak, aby sme splnili všetky e, záväzky, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy. Ale pri každej tej sivej zóne, vždy keď to bolo možné, po právnickej stránke, zopakujem, vždy, keď to bolo možné, po právnej stránke skôr uprednostňujem taký prístup, aby všetky inštitúcie mohli zohrať svoju úlohu. Takže uprednostňujeme delegované akty, e, tak ako spomenul pán de Castro, E, snažím sa maximálnej možnej miere v tejto oblasti vyhnúť parlamentu. Takisto v nariadení o priamej pomoci e, by som rád našiel úlohu pre radu aj pre parlament v rámci finančnej disciplíny a preto v definícii povinnosti e, zachovania trvalých trávnych porastov som takisto bol skôr za delegované akty. Tieto príklady sú početné a nájdete ich aj v veľmi citlivých oblastiach, ako sú sankcie. A chcel by som vás vyzvať, aby ste si dopodobná prečítali tieto veci a videli, že komisia sa naozaj snažila výjsť ústrety parlamentu. Ale nikoho neprekvapí, že samozrejme okrem týchto východísk, kde vychádzame z posilnenej úlohy Európskeho parlamentu, rada nebola vždy za. A bolo teda potrebné nájsť nejaké kompromisy. Globálne sa však dá povedať, že okrem tých východisk, ktorých som zade, ktoré som zadefinoval, ten celý balík, kompromisný balík pri každom zosúvadelní eh, posúľňuje úlohu parlamentu. V každom prípade sa musíme vyhnúť tomu, aby toto zosúľaďovanie malo dopad na zásadnú diskusiu o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky. E, tá, to diskusia je pre nás veľmi dôležitá a toto hlasovanie vnímam ako znak týmto smerom, ako krok zo strany parlamentu a konkrétne k, k ekologickému polnohospodárstvu. Nedohodli sme sa na tej najcitlivejšej otázke, to znamená na postupe pre povolenie použitia tých látok, ktoré možné použiť v eh, ekologickom polnohospodárstve. A preto si myslím, že povolenie alebo nepovolenie určitých látok alebo tried látok eh, by malo mať politický charakter, pre všetkým v oblasti ekologického plnohospodárstva. Jednoducho nie je možné vylúčiť rozhodujúce procesy o týchto látkach a tu mimochodom podporujem ten váš postoj, ktorý navrhujete. Som presvedčený o tom, že vaše váhanie súvisí s aktuálnym textom nariadenia o ekopolnohospodárstve. Sú tu kritériá, ktoré e, určujú použitie možných látok a to je tieto pravidlá je možné upresniť. Chápem, že je žiadúce, aby to bolo konkrétnejšie, aktuálnejšie všade, kde je to možné. Presne to navrhujeme aj my. Komisia prijala správu na základe skúseností s uplatňovaním tohto nariadenia o ekopolnospodárstve po roku 2009. V tej správe, tá správa je vlastne prvou etapou diskusy o zlepšení právneho rámca pre biologické polnohospodárstvo, toho, ktorý je momentálne platný. Spravíme hodnotenie, hodnotenie dopadov, a zaktualizujeme kritéria povolenia látok, ktoré sa e, využívajú v ekopolnohospodárstve. Táto analýza, po tejto analýze prídu legislatívne návrhy na zlepšenie nariadenia o biopolnohospodárstve. Parlament bude v plnom osahu zapojený do tohto procesu, do procesu zlepšenia platného nariadenia, vrátanie špecifikácie kritérií povolovania určitých látok, tých kritérií, ktoré budú v základnom akte po zlepšení toho nariadenia, ktoré navrhneme. Takže parlament bude do toho zapojený, pretože táto zmena nariadenia pôjde cez riadny legislatívny postup. Ako náhle vyriešime zásadné otázky a nájdeme dohodu o kritériách konkrétne, myslím si, že potom otázka postupov, ktorá nás dnes trápi, sa bude dať vyriešiť oveľa jednoduchšie, pretože potom, čo prispôsobíme základné veci, budeme sa môcť pustiť do diskusie o konkrétnejších kritérií, o tom, aké konkrétnejšie kritéria v porovnaní s tým, ako máme teraz, budeme mať na schvalovanie látok a myslím si, že sa rozptýlia vaše obavy. Zhrniem to takto. Ďakujem za vaše návrhy že zajtra budete hlasovať o zosúladení, čo umožní jasne vyjadriť pozíciu parlamentu a potom bude možné pokračovať v interinstitucionálnych diskusí na základe jednoznačnejších predpokladov a dúfam, že sa rýchlo dopracujeme k dohode a odstránime všetky vaše obavy ešte raz by som chcel zopakovať to, že sa priamo a v plnom rozsahu zapájam do procesu diskusí a vždy, keď máme príležitosť a keď budeme mať príležitosť prijať rozhodnutie, ktoré pôjde k posilnení úlohy Európskeho parlamentu a pričom sa budú respektovať po, právnom, po právnej stránke všetko, čo je v Lisabonskej zmluve a všetko, čo e, umožňuje nariadenie, o ktorom diskutujeme, vždy spravím všetko preto, aby parlament mohol v plnom rozsahu zohrávať svoju úlohu spolulegislatívca a dohľadať nad uplatnením, uplatňovaním tejto legislatívy v praxi. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár. Eh, za výbor REGI dávam slovo pánovi Matulovi na jednu minútu. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Cara... Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár, ako spravodajca pre regionálny výbor. Môžem zablahoželať všetkým spravodajcom k vynikajúcemu dokumentu, ktorý predložili do tejto rozpravy. Stojíme pred novými výzvami, sú tam veľké rozdiely medzi regiónmi, sú tu vidiecké oblasti, kde je veľký pokles, nízke príjmy, nízky prístup k širokopásmovému internetu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže politika musí zvýšiť konkurencieschopnosť v polnospodárskom sektore, rozvoj vidieckých oblastí a musí pozbudiť diverzifikáciu vidieckej ekonomiky. Vzhľadom na tieto priority a na základe kompetencií, ktoré má náš výbor, podporujem následovné. Chceme zachovať rovnováhu medzi ochranou životného prostredia a prioritami lokálneho rozvoja. Po druhé, účasť na národných sieťach, národných, regionálnych a lokálnych zástupcov, vytvorenie poradných platform online pre farmárov, využívajúc širokopásmový internet a v neposlednom rade kompatibilita pomoci EFRTA o cieľmi územnej e, kohezie. Ďakujem. Takže teraz nasledujú rečníci za politické skupiny. Mene EPP. Pán Hans-Peter Majer, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Európsky parlament od Lisabonskej zmluvy má rozsiahle spolu zákonodárske právomoci v oblasti polnospárstva vyplývajú teda pre parlament nové právomoci, ktoré musíme a budeme využívať. Čiže výsledkom je poprvé, že budeme pracovať na tom, aby sme maximum upravili v základnom právnom akte, aby sme mali jasnú úpravu, ktorá dá farmárom čo najväčšiu istotu pri plánovaní. Po druhé, budeme pracovať na tom, aby tu bola v prípadoch, kde je to potrebné aj flexibilita cez delegované právne akty a po tretie, v odvodnených výnimkách vytvoríme možnosť, aby sa technické detaily prispôsobovali vykonávacími prespismi. To po znamená, že budeme bojovať za to, aby sme naše práva a povinnosti ako demokratický orgán a spoluzákonodárca využívali. Vyzývam radu, aby upustila od mm, veľmi strohého postoja, aby akceptovali aj zmeny. Nejde o politické rozhodnutia, ale o právomoci parlamentu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec Majer. Teraz v mene e, socialistov a demokracie, socialistov a demokratov, pán Olejničak, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Toto je veľmi dôležitá rozprava, príjmame dôležité rozhodnutia. Mm, pravda je, že hovoríme o technických riešeniach, ktoré po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy tiež nadobudli účinnosť. Ale budeme sa musieť rozhodnúť, že ktoré riešenia patria do delegovaných aktov a ktoré do vykonávacích predpisov ako budeme realizovať v budúcnosti polnohospodárskú politiku. Budeme upravovať to cez technické aspekty alebo o obsahy budeme diskutovať. Chceme tu mať konkrétne riešenia. V rozprave sme ukázali, že my sme na strane polnohospodárov. Bojujeme za priame platby. Sme spojencami polnohospodárov Veľká úloha Lisabonskej zmluvy sa zobrazuje aj v úlohe Európskeho parlamentu, avšak nie je možné presne spočítať, koľko delegovaných právnych aktov, koľko vykonávacích predpisov tu bude. Vy ste to, pán komisár, spomínali. Nejde o politické rozhodnutie, ide o právne rozhodnutie. Toto rozhodnutie sa dá vždy e, napadnúť na Európskom súdnom e, dvore. Ak by to tak bolo, tak niektoré riešenia by sa na čas odložili a polnohospodári by z toho nemohli ťažiť. Takže poprosil by som, aby sme sa vrátili k tým počiatočným riešeniam komisie. Tie boli dobre pripravené. Európska komisia už tom nechcela pokračovať Dobre, uh, nasleduje George Lyon, nech sa páči za ALDE. Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár. Spolu s kolegom De Castrom a ďalšími som mal tú smolu, že som sa podielal na rokovaniach s radou a komisiou o horizontálnom spise, a to viac ako 18 mesiacov počas troch rôznych predsedníctiev v rade a dosiahli sme nejaký zásadný pokrok. Nedosiahli aj to napriek tomu úsiliu, ktoré sme vyvinuli. Problém je, že Rada je toho názoru, že všetky rozhodnutia o sekundárnej legislatíve by sa mali robiť cez vykonávacie predpisy a nedelegované. Mal by som pripomenúť rade, aj keď tu dnes nikto z nich nie, aby si to vypočul, že vykonávacie predpisy sa môžu využívať len za účelom jednotného uplatňovania nezásadných prvkov politiky v celej EÚ. Avšak pozícia rady zdá sa je taká, že parlament by sa vôbec nemal vyjadrovať k tomu, čo robí komisia v sekundárnej legislatíve. Pozícia rady je zdá sa taká, že nemáme žiadny hlas, vôbec neuznávajú, že Lisabon vec zmenil a že tá pravomoc sa teraz musí zdieľať a že nemôžeme pristúpiť k tomu business as usual. Komisia hrdo tvrdí, že sú strážcami zmluv, ale znova a znova v tých rokovaniach o prispôsobení komisia držala stranu rade a upierala parlamentu práva v rozhodovaní. Komisia by sa mala e, zastať parlamentu a jeho práv a správnej interpretácie ustanovení Lisabonskej zmluvy. Pán komisár, dnes ste hovorili, že sympatizujete s našim úsilím, ale to, E, neodzrkadľujú naše skúsenosti z rokovaní. Dnes je jasné z tejto rozpravy, že tento parlament bude naozaj sa zubami nechtami pridržať svojich právomocí pri rokovaní o reforme SPP, aj keby sme mali zobrať za rukojemníka, kým Rada a komisia nebudú súhlasiť s primeraným kompromisom v tejto veci aby sa uznala úloha parlamentu ako spoluzákonodarcu. Ďakujem. Ďakujem pekne. A následuje pán Nicholson. Ďakujem pekne, pán predseda. Zosúladenie s Lisabonskou zmluvou možno nie je najzávažnejšou vecou, ktorá sa rieši na výbore momentálne, aj vzhľadom, keď ho, na to, že hovoríme o reforme SPP. Avšak predsa len uh, je to veľmi dôležitá vec a chválim prácu spravodajcov na tejto problematike. Je to jednoznačne vec zložitá a plná právnických problémov a to musíme uznať hoci sa nám nepodarilo dohodnúť sa, túto vec je potrebné riešiť v rámci reformy SPP a hlasovanie zajtra dá jasné stanovisko parlamentu. Musíme uvedomiť si, že je tu e, stále rastúci rozdiel medzi komisiou a parlamentom. A jedným aspektom Lisabonskej zmluvy je práve posilnená úloha parlamentu, čo môžeme len podporiť. Čo sa týka delegovaných aktov, podporujem parlament, aby dostal viac kontroly, pretože mm, parlament ako zbor volených predstaviteľov má mať túto kontrolu v rukách. E, dúfam, že pod vedením polnohospodárskeho výboru a nášho predsedu využijeme naše právomoci rozumne a ten celý systém sa stane demokratickejším. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem. Ďakujem pánovi Nikolsovi a posledným rečníkom v mene politických skupín je kolega Agnew minúta pol implementing act alebo vykonávacie akty e, nás ne, nám nedovolí rýchlo zaspať. E, Komisiu by sme mohli zobudiť. Lisabonská zmluva bola ďalším nesmyslom v rámci demokracie a vôbec ma neprekvapuje, že komisia to tlačí na hranice. EÚ je veľmi, veľmi zúfalé a chce sa vyhnúť referende na túto tému. Dnes večer v podstate akoby upratujeme, dávame veci do poriadku, tie veci, ktoré sa riešili ešte v režime pred Lisabonom. Jedno z nich je ekologické polnohospodárstvo. To by malo byť e, v podstate podstate najzhyčkanejšie odvetvie kdekoľvek. E, ekopolnohospodári majú e, prístup, výlučný prístup k ekologickým platbám a sú oslobodení od ďalších ekologizačných opatrení, ktoré musia splniť iný polnohospodár. V konečnom dôsledku konečný produkt je najdrahší. Dnes je 1. 3. E, júl a polnohospodári musia zaplatiť 200 libier e, za to, aby dostali múku e, do Domlina. E, pohrávame sa tu s tým, čo sú vykonávacie akty a čo má robiť ekologické polnohospodárstvo, namiesto toho, aby sme riešili skutočné problémy polnohospodárov. Ďakujem pekne. Teraz prechádzame na ďalších rečníkov. Prvým na zozname je kolega Sekerský. Máte minútu. Ďakujem. Lisabonská zmluva rozširuje kompetencie Európskeho parlamentu a to si vyžaduje určité e, prispôsobenie. Napríklad e, v nariadení musí byť upravené, čo bude v budúcnosti riadené e, prostredníctvom delegovaných a čo podľa vykonávacích aktov. To však nie sú technické požiadavky, ktoré tu máme. Ide tu vlastne o mm, mocenský e, boj medzi inštitúciami a jeho príkladom je článok 43. Myslím si, že všetky dôležité e, veci v rámci SPP majú byť upravené v rámci základného nariadenia a vtedy e, by sme mohli mať priamy vplyv na ustanovenia tak my ako aj trh. Musíme e, však dobre pochopiť e, podstatu delegovaných a vykonávacích aktov, lebo často e, sú tie detaily dobre ukryté, takže komisia by nám to mala dobre vysvetliť. Mali by sme byť v parlamente lepšie informovaní a zapojení väčšou mierou do rokovaní medzi radou a komisiou. Teraz sa rozhoduje v trialógu, ale tieto by e, rokovania mali byť otvorené pre všetkých, ktorí na nich majú záujem. Ďakujem. Nasledujúci rečník je kolega Marka e, Tarabela na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda, kolegovia. Treba hovoriť o tom, ako prispôsobiť tento rozhodovací proces, ako hovoril eh, pán De Castro, pán De Santos, eh, George Lyon. Rada má tendenciu vyhýbať sa delegovaným aktom, čím sa obmedzuje právomoc parlamentu a teda je to v rozpore s duchom Lisabonskej zmluvy. Uh, takto sa to e, vyjadrilo aj v hlasovaní vo výbore pre polnospodárstvo, tak toto chceme zopakovať e, v pléne, aby tu bola vlastne dodržaná spravodlivosť tak, ako to vyšetrila Lisbonská zmluva. A Máme tu teda polnohospodárskú politiku, ktorá predstavuje takmer 40 rozpočtu EÚ. Mohli by sme teda Hm, povedať, že rada tu robí určité obštrukcie, a chce sa pridržať toho režimu pred Lisabonskou zmluvou, no ale my tu máme určitú pozíciu, vy ste to potvrdili, pán komisár. E, v, tejto, v tomto boji musíte byť, pán komisár, na našej strane, pokiaľ ide o uplatňovanie Lisabonskej zmluvy. Ďakujem. Ďakujem, πολύ κύριε Ταραμπέλα. Επόμενος ομιλητής είναι Ďakujem. Pán Tarabella nasleduje kolega Giancarlo Scotta. Na minútu. Ďakujem, pán predseda. Správa o vidieckom rozvoji. Súhlasím s ňou. Je potrebné zjednodušiť určité prvky napríklad zredukovať každoročné správy. Pokiaľ ide o e, rozvoj vidieka, e, treba sa postarať aj o to, aby administratívne práce členských e, krajín neboli také veľké. Súhlasím, že treba podporovať aj našich kolegov zaoberajúcich sa pestovaním ovocia a zeleniny v družstvách ako povedal pán spravodajca, je tiež potrebné, aby členské štáty, ktoré sa zasadzovali za regionálne programy, e, si mohli vypočítať, e, aké zdroje budú použité. Súhlasím s názorom pána Caprusa Santosa e, k financovaniu systémom financovania z európskych garančných fondov a ďakujem aj ostatným kolegom za prácu. Ďakujem, pán Skota. A slovo dávam kolegyni Patrón Neves na jednu minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Ako tieňová spravodajkyňa pre biologické Slovenské poľnohospodárstvo a označovanie biovýrobkov chcem zagratulovať eh, kolegovi Zlingovi za dobrý eh, prístup v rámci trialógu. Pokiaľ ide o vykonávacie delegované akty, je jasné, že tu potrebujeme konsenzus je nevyhnutné e, hovoriť o článku 16, to znamená e, pripustení e, určitých látok. To nie sú delegované akty, hm. ako požaduje parlament podľa článku 290. Komisia Ehm, nechce zakomponovať e, parlament, ale to je veľmi dôležité. Ehm, obvykle e, sa treba dohodnúť v rámci konsenzu. V trialógu, ako som už spomínala, ide o to, e, že ehm, budeme, že sa dohodneme teda či s hlasovaním alebo PES a je potrebné, aby sme v pléne dostali potrebnú podporu, aby sme tento problém mohli vyriešiť. Mm, môžeme sa spoľahnúť na prácu našich výborov. Ďakujem pani Patraonev. Za slovo má pani Köstinger. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Je veľmi smutné, že napriek mnohým rokovaniam v trialógu a otvoreným horizontálnym otázok, otázkam nedošlo k dohode s radou. Tieto rokovania sa ťahali viac než rok, stali eh, mnoho síl a tým, že stroskotali, nesplnili svoj účel prvej, e, v prvom rade išlo o to, že v technickej oblasti bolo sa treba prispôsobiť Lisabonskej e, zmluve ale eh, na adresu radu, rady by som konštatovala následovné. Parlament počas mnohých rokovaní jasne signalizoval svoju ochotu na kompromis, ale naopak eh, som takýto postoj postradala zo strany rady. Zo strany rady často ani len nebol mandát na rokovanie. Nechcem eh, to niečo len predpokladať, ale keď si niekto myslí, že tá táto oblasť bude zanedbaná, táto ústredná oblasť reformy SPP, ten sa míli. Zajtra potvrdíme naše stanovisko v pléne a pôjdeme do rokovania o SPP s jasným mandátom. Ďakujem. Pán Des, zdá sa, že to nie je, takže prejdeme k postupu Catch the Eye. Jedného prihláseného dávam slovo pani Predagast. Thank you, um... Ďakujem, pán predseda. Vítam príležitosť diskutovať diskutovať dnes o týchto štyroch správach, pretože zdôrazňujú významnú úlohu Európskeho parlamentu v nadchádzajúcich rokovaniach o reforme SPP. Bude to mať dopad na životy mnohých európskych občanov a teda je to veľmi dôležité, eh, aby eh, sa hovo- aby sme mohli vystupovať za týchto ľudí, ktorých sa to týka. V poslane Lisabonskej zmluvy táto inštitúcia bude mať väčšiu právomoc, avšak komisia rada sa stále snažia obchádzať tieto pravidla, niečo, čo je jasné cez to, že delegované akty sa menia na implementačné akty a musíme naozaj bojovať proti takému okliešťovaniu našich právomocí. Ja som svojimi voličmi sa snažila zistiť, aké sú ich názory na reformu SPP po roku 2000 2020 a mnohí ľudia hovorili o mnohých obavách, ale európske občakávania očakávajú, aby ich názory sa premietli do legislatívy, ktorú prepravujú európske inštitúcie a preto úloha parlamentu je zásadná v tejto veci. Ďakujem. Vážený pán komisár, nech sa páči, máte slovo. Predseda, pozorne som sledoval a počúval rôzne pripomienky. Chcel by som ešte raz dôrazniť to, čo som povedal na úvod. Konkrétne zareagovať na pána Lajona. Komisia podporí Európsky parlament za každým, keď to bude možné po právnej stránke aj v súlade s tým, ako ste vyspomenuli, v súlade s obsahom článkov e, zmluvy E, kde sa predpokladá, že delegované akty sa budú uplatňovať v tých prípadoch, keď sa modifikujú alebo doplňujú nezásadné prvky základných aktov a v prípade, kedy je možnosť, kedy komisia má možnosť zo zmluvy jednoducho zabezpečiť jednotné uplatňovanie základných aktov. A v tomto duchu pracujeme, v tomto duchu dúfam, že budeme pracovať ďalej, aby sme našli konečné riešenie a našli dohodu. Pán Nikolson, ktorý tu už nie je, hovoril o rastúcom napätí medzi parlamentom a komisiou. V každom prípade vás môžem uistiť, že ja nebudem toto rastúce napätie nejak ďalej živiť. Myslím si, že to je v záujme nás všetkých, ako aj v záujme polnospodárov, ako tu hovorili, ale aj v rámci spotrebiteľovských občanov. Je dôležité nájsť e, dohodu. Pani Patra e, hovorila o ekopolnohospodárstve. Ako som už povedal, ja som pripravený hľadať riešenie, ktoré zapojí Európsky parlament do procesu ohľadom rozhodovania o látok, ktoré sú povolené. Ale musíme sa pozrieť, aké sú záujmy E, polnohospodárov, ekopolnohospodárov, aby sme nekomplikovali a nepredlžovali proces e, rozhodovania. A preto som navrhol ako kompromis, ktorý máte zanalizovať, že aby pri prispôsobení základného aktu pro ekopolnohospodárstvo sme presnejšie ako teraz uviedli, aké sú kritéria, na základe ktorých budeme schvalovať alebo zakazovať použitie určitých látok. A keď budú tie kritéria presnejšie, a to pôjde cez riadny rozhodovací proces, len na základe takýchto kritérií môže potom komisia cez vykonávacie akty konať a obmedzí vlastne úlohu komisie len na tie veci, že bude rozhodovať na základe kritérií, ktoré budú v základnom akte. Sú tu aj ďalšie možnosti, ktoré ste vyhovorili, dať zoznam s látkami do prílohy, ale to predpokladá, že pre každú látku potom vždy budeme musieť prechádzať cez riadny legislatívny postup a tu je riziko, že to spomalí proces schvalovania. Takže ak sa dohodneme na nejakom balíku kritérií, ktorý bude v základnom akte pre rozhodovanie o povolovaní takýchto látok. Dúfam, že takýmto spôsobom parlament nájde svoje miesto v tomto postupe, ale navrhujem, aby sme pracovali na tejto alternatíve, snažili sa nájsť kompromis, vždy v duchu kompromisu. Dúfam, že sa nám podarí pomerne rýchlo po tom hlasovaní, ktoré budete mať zajtra, že sa nám podarí čo najskôr nájsť kompromis. Ďakujem pekne. Ďakujem ešte raz spravodajcovia De Castro, jedna minúta. Profitto di questo minuto solo per ringraziare. Ja by som chcel iba poďakovať kolegov za ich eh, vystúpenia. Ďakujem komisárovi. Eh, berieme na vedomie podporu, ktorú nám dnes signalizoval komisár. Dúfame, že tie problémy dohodnú sa s radou nespôsobia ťažkosti dohodnúť sa na reforme SPP a preto e, sa obraciam na komisára. Sme v e-, ére Lisabonu. Rada musí pochopiť, že parlament má nové právomoci a nechce sa ich vzdať. Zajtra, pán komisár, o tom budeme hlasovať. dúfame, že rada sa konečne pripojí. Ďakujem. Ďakujem, pán De Castro. Teraz Giovanni Lavia, dve minúty. Grazie, prezidente. Credo che... Ďakujem. Ďakujem, pán predsedajúci. Táto rozprava bola užitočná. pretože to, čo povedali kolegovia. Ukázalo v prítomnosti komisára, aká dôležitá je úloha parlamentu. V tejto súvislosti nejde iba o zajtrajšie hlasovanie, to zodpovedá tomu, čo povedala komisia, ale je tu ešte ďalší krok, smerom na ceste, ktorú musíme absolvovať, nielen pokiaľ ide o realizáciu zákonov spoločenstva a Lisabonskej zmluvy, ale ide aj o novú reformovanú SPP. Tu komisár viete, ako často sme sa stretli počas rôznych predsedníctiev. A viete, že občas tam boli blokády na ceste, že boli problémy postupovať vpred. E, veľa času sme tomu venovali a teraz je potrebné, aby sme pokračovali v načatej ceste. Zajtra to je len taká medzietapa. Parlament chce ešte raz poukázať hlasovaním na to, že sa nevzdáme svojich pravomocí. Na druhej strane musíme začať pracovať, pretože prispôsobenie Lisabonskej zmluve v SPP nesmie zabrzdiť reformu SPP. Čo sa týka obsahu SPP, budeme o tom hovoriť neskôr. Parlament zohra svoju úlohu a snáď budeme rýchlejšie hotoví. Ďakujem, pán Heusling, dve minúty. Pán komisár, ja by som sa vám chcel poďakovať, že ste signalizovali ochotu eh, ku kompromisu. Nejde tu eh, eh, o to, že by parlament mm, tu sa snažil niečo si vydobiť, ale ide o to, aby sme mali dobré princípy do budúcnosti či je potrebné sa dohodnúť na trvalých kompromisov a ten právny rámec pre nadchádzajúce roky musí byť dobre vymedzený. Niekedy si myslím, že tu chýba trochu dôvera mm, v inštitúcii aj zo strany inštitúcií v parlament mm, Nepriamo ste e, to aj povedali, že to um, možno má um, dopad um, na omeškanie niektorých zákonov legislatívy. Možno áno. E, Navrli sme napríklad, aby tie látky boli zakomponované do základného nariadenia a vedomi si toho, že v rámci 4 rokov tu boli dve zmeny, e, ktoré by sa v rámci rýchleho konania boli dali len tak odmávnuť a mm, obava, že parlament e, to bude nejakým spôsobom blokovať je neopodstatnená. Musíme ale vyslať signály, že trváme na našom práve a e, musí to rada konečne pochopiť. E, nesmieme nechať rozhodovať len právnikov. Musí to byť férový politický dialog so všetkými inštitúciami. Ďakujem teda ešte raz, že ste ponúkli kompromis. Áno, k tomu sa vrátime a keď sa nám podarí priblížiť naše stanoviska, potom si myslím, že už je len krôčik k tomu, že budeme toto nariadenie môcť prispôsobiť tak, aby eh, s ním boli spokojní všetci. Nám ide o to, aby sme postupovali e, rýchlo e, v prospech e, ľudí, aby nikto netvrdil, že parlamentu niečo blokuje. To v žiadnom prípade nechceme, ale musíme skutočne hájiť aj naše záujmy a nemôže to byť len obchod, ktorý nám sa nehodí. Od rady som často som len zriedka počul nejaké e, rady v tomto smere. Slovo má ešte pán Kapulas Santos na dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Po tom, čo bolo povedané, nie vlastne čo dodať. Chcem len povedať, že e, to, čo sme si e, vypočuli, bez osporu utvrdzuje nás v tom, že sme si vedomi postavenia parlamentu. Áno, všetci eh, si uvedomujeme, že sa musíme rýchlo dopracovať k dohode. Aj komisia sa eh, zasadí o to, aby sme sa dopracovali eh, k tomuto cieľu a urobím všetko preto, aby tomu tak bolo čo najskôr. Ďakujem, pán Kapola Santos, dámy a páni, končím spoločnú rozpravu. Hlasovanie sa uskutoční zajtra 12.30 a tým pádom eh, na dnes skončíme.